Vstúpenie správa Miguela Angela Martinez Martineza, osobitá správa Európskeho obzudzená pre Európsky parlament na vstnosti na jeho návrh odporúčania Európskej komisie vo veci sťažnosti 185 z roku 2005 a týka sa veku tlmočníkov. Spravodajca má slovo. Ja. Ďakujem, pán predseda. V roku 2005 jeden freelance tlmočník, potom čo dovržil vek 65 rokov, prestal dostávať pracovné ponuky od Európskej komisie. Preto poslal stiažnosť Európskemu ombudsmanovi kvôli diskriminácii na základe veku a z dôvodu porušovania Charty základných práv EÚ. Ešte predtým komisia prijala rozhodnutie, že nebude najímať freelance tlmočníkov starších ako 65 rokov. A títo tlmočníci takíto tlmočníci tiež zaslali e, stiažnosť, napadli to, ale neboli úspešní. E, ombudsman žiad, preštudoval stiažnosť, že naozaj dochádza k e, porušovaniu základných práv, charty základných práv a k diskriminácii a požiadal komisiu, aby zmenila svoju politiku eh, Komisia však nevypočula e, odporúčanie ombudsmana a prinútila ho tak, aby vlastne e, sa tom, tým zaoberal parlament a výbor pre petície. Výbor pre petície podporil ombudsmana uznesnením, ktoré sa jednohlasne schválilo vo výbore pre petície. V prvom rade kvôli koherentnosti e, konaniu parla- konania parlamentu, ktorý najíma freelance tlmočníkov vo veku nad 65 rokov. Po druhé, kvôli povinnosti e, ochraňovať ombudsmana, hájiť jeho kompetencie. Myslíme si, že je to veľakrát nepohodlná pozícia. A po tretie, e, Tiež sme e, chceli vyzvať e, komisiu, že naozaj e, nie je niečo viac než ostatné inštitúcie, predovšetkým tie, ktoré majú povinnosť kontrolovať jej činnosť. A preto uznesenie bolo schválené vo výbore pre petície, tak ako som už povedal, schválená je jednohlasne a ktoré žiada, aby komisia zobrala do úvahy odporúčanie ombudsmanu. Tiež treba pripomenúť, že parlament je naozaj nad e, právnymi službami komisie, ktoré síce tieto služby sú dôležité, ale e, nie sú dôležitejšie než parlament. V tomto celom procese vždy sme sa snažili o porozumenie, ale bohužiaľ boli nejaké aj tlaky, aby sa správa nedostala do pléna. Dokonca e, tiež e, som počul, že nebude sa brať do úvahy názor parlamentu. To je naozaj prekvapujúce. E, nepochádza to od komisárov, ale od vysokých činiteľov, niektorých činiteľov, ktorí si myslia, že oni sú stály personál oproti tým, ktorí sú v parlamente, ktorí sme e, my ako vlastne interní zamestnanci a e, nie sme stáli zamestnanci. Musím pri, vám pripomenúť to, že stále chceme e, spolupracovať a porozumieť komisii, ale musíme odmietnúť konanie komisie a dúfame, že zajtrajšie hlasovanie Eh, bude odrážať to, čo sa stalo aj vo výbore pre petícii. A to znamená, že väčšinu alebo jednohlasné eh, prijatie odporúčaní ombudsmana a týmto vlastne aj naznačíme komisii, že jednoducho e, veci, sa, e, veci treba robiť inak a aby sa dali tieto veci do poriadku. Ďakujem pekne. Odozdávam slovo pani komisárke. Ďakujem pán predseda. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že komisia konala v dobrej viere, rešpektujúc právne predpisy v celom procese. Nikdy sme sa nesnažili o konflikt s ombudsmanom a už vôbec nie s Európskym parlamentom. parlamentom. Náš názor bol taký, že naša pozícia má byť uznaná eh, ombudsmanom. Myslíme si, že počas rokov pracovné podmienky pre eh, freelance tlmočníkov eh, boli postupne zosúladené eh, s pravidlami pre interných tlmočníkov. Od roku 2000 sa ich podmienky riadili aj podmienkami pre interných tlmočníkov, napríklad čo sa týka platenia e, komunitárnej e, dane namiesto vnútroštátnej dane. A Potom od roku 2004 e, sa na nich vzťahuje článok 19 zamestnávania ďalši, ďalších pracovníkov a preto sa teraz nazývajú ACI. Takže ten vekový limit 65 rokov, to je pravidlo, ktorá, ktoré sa týka všetkých zamestnancov, či už sú e, stáli zamestnanci, alebo pomocní, alebo e, ďalších e, kategórií zamestnancov. Po nedávnom prijatí novo, nového nariadenia externí tlmočníci musia sa riadiť týmito pravidlami. V roku 2005 došlo k verdiktu súdneho dvora, ktorý stanovil, že e, nenajímania, nenajímanie tlmočníkov nad 65 rokov je diskriminácia na základe veku, ale po odvolaní e, súd tento rozsudok vyhlásil za neplatný a e, inštitúcie sa vrátili k predchádzajúcej politike. Preto si to vykladáme tak, že sa aplikujú naše predchádzajúce pravidla, e, vychádzajúce z nariadenia z roku 2000, e, ktoré znamenajú, e, že prestávame najímať tlmočníkov nad 65 rokov, tak ako to platí pri iných zamestnancov. Najímanie freelance tlmočníkov podľa lingvistických potrieb je naozaj základným kameňom a e, doplňa potreby, ktoré sú pokryté e, stálymi zamestnancami. Tento otestovaný systém naozaj umožnil to, aby inštitúcie e, plnili potreby a dopyt aj po veľkom rozšírení tento prístup e, tiež predpokladá aktívnu politiku e, školenia nových e, tlmočníkov. Nakoniec by som chcela privítať pozitívny kontakt medzi parlamentom a komisiou v tejto téme a poďakovať sa predovšetkým podpredsedovi Martinesovi za jeho kontakt s mojím kolegom, komisárom Orbánom. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pani komisárka, ďakujem pán Martinez, ďakujem vážení kolegovia. Áno, pán Martinez, dávam vám slovo. Ďakujem pán predseda. E, chýbala ma predtým jedna minúta. Chcela by, chcel by som odpovedať pani komisárke, ktorá naozaj vie, že som jej priateľ, že ju mám rád. Nož a aj som aj priateľom pána Orbána, ale komisárka nepovedala ani, ani raz sa nezmienila o odporúčaní Európskeho ombudsmana. To znamená, ten ombudsman, ktorý pozná všetky argumenty, ktoré nám dala pani komisárka, dal odporúčanie a zdá sa, že komisia ho úplne ignoruje ja nechcem ani, aby ste mi teraz e, odpovedali, pretože e, vy nemáte tie údaje, ale všetky údaje, ktoré ste mi dali, e, sú už nám známe a sú známe aj ombudsmanovi. Nuža, vôbec nám nehovoríte, že či napriek tomu všetkému a keďže ombudsman, ktorý pozná všetky tieto údaje, vystavil to odporúčanie, čo sa teda stane? Či sa uh, e, urobí to, čo odporúča uh, ombudsman a v nadväznosti na to aj to, čo uh, schváľuje parlament? Uh, pani komisárka, chceli by ste odpovedať? No už v tejto fáze môžem povedať len toľko, že s, uh, budem situáciu komisárovi Orbánovi, aby sme zabezpečili vám profesionálnu odpoveď a samozrejme, že my e, váš otázku budeme brať veľmi seriózne a vážne a vám na ňu zodpovieme. Predseda, ďakujem pekne a hlasovať sa bude zajtra. Ďakujem pani komisárka, ďakujem kolegom, ďakujem aj všetkým tlmočníkom bez hľadu na to, akom aký je ich vek.